Chcel by som si pripomenúť pamiatku veľkého muža eh, Samli Mišaroka eh, vo veku 85 rokov eh, zomrel cez víkend. Pritom je to človek, ktorý sa vyznačoval veľkým oduševnením. Bol to veterán vo svojich politických bojoch a jasne doukázal, aj e, keď pôsobil v Európskom parlamente do roka 2009 e, v Štrasburgu, že parlament a jeho poslanci sa snažia bojovať e, za hodnoty, ktoré presadzujú bez ohľadu na svoju politickú príslušnosť pre dobro našich občanov. Veľmi dobre si spomínam aj osobne na neúnovné diskusie, ktoré prebiehali v jeho kancelárii, keďže mal kanceláriu vedľa mňa niekdajší predseda vlády, e, pritom vystupoval ako úplne obyčajný poslanec Európskeho parlamentu, získal si tým obdiv svojich e, kolegov, získal si obdiv aj vďaka svojej práci, svojej osobnosti ešte predtým, než sa stal predsedom Výboru pre rozvoj, zamestnanosť a kultúru. Francúzsko týmto stráca veľkého Európana. Stráca tiež e, veľkého štátnika Spomíname si na dohody e, s Matiňou, ktoré umožnili nájsť riešenia násilnosti v Novej Kaledónii. Jeho odhodlanosť bojovať e, za ochranu životného prostredia, e, najmä Antarktídy a polárnej oblasti, dokazujú tiež jeho vizionárstvo. Francúzsky národ si pripomenie jeho pamiatku vo štvrtok. Chcem vás teraz požiadať kolegovia, aby sme si pripomenuli tu v Štrasburgu jeho pamiatku, aby sme mu aj my týmto vzdali hold. Prosím, povstaňte.